prítomným, ktorí tu ostali aj e, po polnoci. A ešte chcem oznámiť, že ďalšia schôdza nezačne zajtra, ale už dnes, vo štvrtok, 13. novembra.